viac z nich pridanú hodnotu pre Dunaj aj pre celú podunajskú oblasť. Pre tých všetkých 115 miliónov obyvateľov tejto oblasti ďakujeme pekne, vážny pán komisár. E, týmto je e, rozprava ukončená a hlasovanie tejto téme prebehne vo štvrtok o 12. hodine. Našim ďalším bodom na programe je vyhlásenie komisie k kmeňovým bunkám spoločníkovej krvi. A rád by som privítal pána komisára Daliho. And whenever you are ready, commissioner, you have the floor. Nech sa páči, pán komisár, máte hneď slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Vedecký pokrok za posledné desaťročia prispel k navýšeniu využívaniu kmeňových buniek z pupočníkovej krvi v medicíne. Využívanie takýchto buniek viedol k pozitívnym výsledkom v liečení pacientov, ktorí majú krvné problémy, ako napríklad leukemia. Ehm, v budúcnosti by tieto bunky mohli byť použité na eh, liečenie iných, napríklad genetických chorôb, eh, Takisto aj kmeňové bunky z dospelých e, sú veľmi slubné. Avšak výskum musí ešte priniesť dôsledky takýchto potenciálnych e, možností využitia kmeňových buniek. Transplantácia látok z, ľudských, z ľudského tela, ktoré obsahujú bunky, nesie so sebou riziko nákazy a preto je európsky e, právny rámec, ktorý má zaistiť bezpečnosť ľudských tkaní a buniek v celej únii. Avšak dovolte mi povedať niečo veľmi jasne. Členské krajiny samotné rozhodujú o tom, či a ako budú využívať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi. Európska únia nemá kompetenciu harmonizovať využívanie týchto buniek. Tkanivá a bunky v smernice eh, hovoria o tom, že Európska únia nesmie zasahovať, pokiaľ ide o využívanie alebo nevyužívanie akéhokoľvek typu ľudských tkanív. Ale ak sa členská krajina rozhodne využívať kmeňové bunky z popočníkovej krvi, potom musí splňať požiadavky kvality a bezpečnosti, ktoré stanovuje smernica, verejné zdravie a zaručiť rešpektovanie základných práv. Súhlasím s tým, e, že je dôležité poskytnúť e, objektívne informácie občanom o pokroku a obmedzení využívania kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Poskytovanie takýchto informácií je v kompetencii členských krajín. Komisia stimuluje členské krajiny, aby prijali takéto kroky a niektoré to už aj urobili. Môžem vás ubezpečiť, že komisia pravidelne kontroluje transponovanie a implementáciu e, smernice o tkanivách a bunkách a komisia pridala oznámenie o uplatňovaní smernice ktoré, poskytne, ktoré poskytla parlamentu v januári tohto roku. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, si vypočujeme rečníkov z politických skupín a najskôr dávam slovo pánovi Lízemu, ktorý hovorí v mene EPP. E Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážny pán komisár. E, tešíme sa, že aj v takéto pokročilej hodine ste ešte medzi nami, aby ste diskutovali o takejto dôležitej téme vážne kolegyne, kolegovia, výskum paňových buniek ponúka obrovské šance pre pacientov, ktorým ešte nemôžeme dnes dostatočne pomôcť. Ešte mnoho vecí je neistých v tom základnom výskume, ale už teraz vieme, že viac ako 70 ochorení e, sa dá liešiť za využitia e, e, kmeňových buniek z dospelých jedincov. Kmeňové bunky z popočníkovej krvi v súčasnosti sa využívajú najmä pre alogénne transplantácie, to znamená, je možné využiť túto popočníkovú krv pre mm, tie deti, ktoré, od ktorých nepochádza táto krv, aj napríklad v prípadoch leukémie, e, taktiež v prípadoch autolognej terapie, e, teda u samotného dieťaťa, z ktorého pochádza táto popočníková krv, v niektorých prípadoch sa dá využiť aj na liečenie niektorých ochorení. Preto si myslím, že politika sa musí zameriavať na to, aby e, sa podporovali verejné banky uskladňovania popočníkovej krvi. Komisia to môže isté, že podporiť, nemôže to predpisovať, ale taktiež by sme mali podporovať autologné liečby a nezakazovať ich. E, samotní rodičia musia rozhodnúť e, o tom, či sa preto rozhodnú alebo nie. Štátna politika by mala umožňovať e, takéto rozhodnutia a musela, mala by informovať o oboch možnostiach. Potrebujeme veľmi jasné normy, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť. Nič, čo sa ponúka na trhu, nesmie viesť k zneužitiu kmeňových buniek taktiež k znehodeniu týchto kmeňových buniek je potrebné, aby sa dodržiavali kvalitívne štandardy. To musí mať prioritu v oblasti výskumu E, pretože je to veľmi blízke pacientovi. Taktiež musíme e, zabezpečiť, aby sa rodičia mohli rozhodnúť tak, aby sa takáto popočníková krv nemusela iba tak vyhodiť, pretože v budúcnosti e, možno pre iné deti, ale pre ich vlastné deti môže byť veľmi hodnotná. Preto v rámci našich kompetencií sa musíme snažiť pokryť všetky tieto možnosti našimi opatreniami. Ďakujeme pekne, pán Líze. A teraz pani Rís, mene liberálov. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Chcem tiež poďakovať mojim kolegovia, kolegom a pánovi Lízemu zvlášť, pánovi Lovmu za túto veľmi dobrú iniciatívu o pupočníkovej krvi. E, dar života um, je výnimočný. Vďaka transplantácii týchto kmeňových buniek teraz dochádza k liečbe 80 možných chorôb, rakoviny, ehm, rakoviny mozgu, krvi, ehm, rozličných, rozličných lymfomov, rozličných alergénnych chorôb a tento zoznam sa stále predlžuje. Napriek tomu 1% je možným prísľubom do budúcnosti v prípade, že sa zachová táto krv. 1% z 15 miliónov narodených detí. Eh, je to eh, teda rôzne v jednotlivých krajinách a komisia pán komisár to pripomenul v spolupráci s členskými krajinami, musí viesť informačnú kampaň u budúcich rodičov, aby eh, tento akt sa stal nevyhnutnosťou Musíme informovať európske matky, e, ktoré takto dajú život dvakrát. Preto sa mi zdá, že nad rámec jednotnej transpozície tejto smernice 2004 o kvalite e, tkaní e, a tu sa dostávam k druhej otázke, zdá sa mi zásadné, že Európa musí stimulovať silne členské krajiny, aby zjednodušili postupy a systémy akreditácie E, teda takýchto e, centier, kde sa bude zachovávať e, pupočníková krv. A čísla to ukazujú. Už nemôžeme tolerovať, že diskusia a kontroverzie, ktoré existujú o využití, pán komisár to spomenul, súkromných alebo verejných takýchto databáz, tu nejde o to, aby sme tu rozhodli, ale je to výzva, E, ktorú e, vysluhol aj e, určitý profesor počas svojej kariéry v tom zmysle, že odobranie pupočníkovej krvi je vlastne darom života. Ďakujem pekne pani Aukmen v mene zelených. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Isté, že sa rovnako ako kolegovia domnievam, že tieto kmeňové bunky dat- databázy, ktoré uskladňujú e, túto pupočníkovú krv, e, je potrebné podporovať. E, Dovnievam sa, že sa k tomu nemôže pristupovať tak, ako by išlo o ozastnú transplantáciu, aby sa nemohla táto pupočníková krv len tak použiť. To nepovažujem v tomto smere však za dôležité. Teraz je relevantné to, aby sa dodržiavali bezpečnostné opatrenia, ktoré spomenul okrem iného pán Líze. Vieme napríklad, že ešte stále nemáme prehľad to o tom, aké možnosti prináša výskum tejto oblasti. Preto je nevyhnutné, aby e, sme mali e, tieto databázy, kde sa budú skladňovať e, tieto vzorky, musia byť verejne prístupné, musia byť použiteľné pre rôzne formy liečby. Okrem toho je dôležité, aby sme predchádzali rôznym pasiam, Napríklad e, rodičom sa vnúcuje e, takáto, takéto nejaká pomoc do budúcna svojim deťom a samozrejme je to za e, poplatok. Mm, potom sa za tento poplatok eh, táto krv uskladňuje. Veľmi zriedkavo sa stáva, že rodič naozaj musí použiť túto popočníkovú krv eh, pre vyliečenie svojho dieťaťa. A domnievam sa, že eh, táto krv by sa mala poskytnúť pre výskum, všeobecný výskum liečebných metód. Na to by sme sa mali sústreďovať a nie až tak na iné aspekty tejto problematiky. Mám dokonca pocit, akoby rodičia možno prepadali klamu, že ak si nezvolia odber pupočníkovej krvi, ako by ohrozovali priamo svoje dieťa a jeho budúcnosť. Ak nevyužijeme túto možnosť, e, tak budeme mrhať týmto veľmi vzácným materiálom. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani Marisa Matias mene GUE. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcela by som tiež povedať, že táto téma je zvlášť dôležitá ale musíme upustiť od falošných prísľubov, ktorými sme boli svetkami. Keď sa pozriete na zhromažďovanie e, informácií po počne krvi, tak niektoré tieto informácie sú zavádzajúce. Už sa povedalo, že e, v Európe iba 1% e, z, teda v prípade narodených detí si nechá, rodičia sa rozhodnú, že odoberú popočníkovú krv. Eh, je tu množstvo chorôb, eh, ktoré eh, je možné touto metodou riešiť, ale mm, môže tu vzniknúť celá škala pri súkromných centier, ktoré odoberajú tieto vzorky a oni hovoria, že keď sa odoberie táto krv, tak v budúcnosti môžu rodičia použiť. Mali by sme byť zodpovednejší. Pravdepodobnosť e, je veľmi nízka, ako vieme, a tento falošný prísľub rodičov je veľmi drahý. V Portugalsku to stojí 3,5 mesačný plat, aby ste zaplatili za odber týchto vzoriek. Čiže potrebujeme verejné e, pupočníkové banky, pretože toto je záruka, že tu bude férový prístup a využitie e, týchto vzoriek, bude tu tiež e, väčší e, výskum a bude to rovnomernejšie pre všetkých. Nesmie to byť len komodita, s ktorou sa zaobchádza ehm, a že je to spoplatnené. Potrebujeme teda objektívne informácie, musíme um, jednoducho toto vytvoriť. Je v našej právomoci toto stimulovať v mene rovnosti. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Peterle. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, naozaj vítam pozornosť, ktorú venujete tejto téme a tomu, čo sa tu e, deje. Podľa mňa to nás e, približuje k občanom Mm, v minulosti som bol spravodajcom pre e, registráciu e, vodíkových aut a myslím si, že tejto téme musíme venovať rovnakú pozornosť. Hovorili ste o pozitívnom dojme, keď sme hovorili o tomto probléme Mm, a nie o niečom, čo je zdrojom obav pre rodičov a mm, teda ostatných ľudí, ktorí sa toto týka. Európska komisia by mala stimulovať členské krajiny, aby e, prijímali opatrenia v tejto oblasti. A čoho sme dnes svedkom, Ehm, eh, je, čo pokladáme za plitvanie, by sa mohlo stať zdrojom zdravia pre nás a pre ďalších ľudí. Potrebujeme stratégiu, ehm, musíme sa tiež rozhodnúť, eh, čo podporujeme, čo stimulujeme, musíme ehm, stimulovať rodičov a mať jasný cieľ, musíme dokázať ľuďom, že sme na ich strane a že bojujeme za správnu vec. Ďakujem. Ďakujem um, pánovi Peterlemu a teraz uh, budeme mať postup vždy aj a slovo dám uh, pánovi Kancianovi. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Aj keď je už pokročila doba, napriek tomu táto téma je mimoriadne vážna a dôležitá a zaslúje si našu pozornosť. Terapeutické využitie kmeňových buniek e, z pupočníkovej krvi je niečo, čo je uh, podporiteľné, je potrebné samozrejme hovoriť o povedomí, o, o možnostiach darcovstva a je potrebné hovoriť o kampani, ktorá sa, by sa uskutočila na všetkých úrovniach, nie iba na európskej úrovni. Zaznelo to, že tu nejde ani o európsku kompetenciu, samozrejme, ale transpozícia smernice z roku 2004 Napríklad e, v sebe obsahuje kvalitatívne štandardy v prípade darcovstva, a ďalšie aspekty, ktoré po transpozícii je potrebné zohľadňovať. A potom je tu otázka koherentnosti uplatňovania týchto pravidel v rozličných členských štátoch a garancie toho, že všetci pacienti a rodičia v celej Európe majú rovnaké práva a je, e, vlastne sú vystavení tým istým štandardom, požívajú tie isté štandardy. Potrebujeme národné e, európske e, banky e, e, týchto kmeňových buniek, tak aby každý, kto potrebuje prístup k ním, aby k ním aj prístup dostal. Pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Počas posledných volieb v Írsku prebehla publikácia výskumu o veľmi kontroverznej téme a teraz, keď sa konajú voľby, tak o medicíne sa vôbec nehovorí. Samozrejme, ekonomika sa dostala teraz do popretia ako predvolebná téma, ale e, medzi tým pokročila aj medicínska veta a medicínsky výskum a Irsko má mnoho vynikajúcich inštitúcií e, ktor, a takisto aj e, odborníka v oblasti medicíny a toto je jeden z príkladov, kde bol dosiahnutý pokrok. Bolo povedané, že je tu potenciál uh, vysporiadať sa s niekoľko desiatkami, s 70-80 chorobami a to je treba podporiť a je dôležité, aby tento typ výskumov bol k dispozícii. Samozrejme v rámci etických obmedzení, ale ako ste vy, pán komisár, povedali, mnoho z tohto bude závisieť od členských štátov samotných, teda ako budú aplikovať a dodržiavať tieto pravidla. Ďakujem. <clears throat> Teraz pani Sinklerová. Ďakujem, pán predseda. Ako mnohí z kolegov už povedali, toto je naozaj mimoriadne dôležitá diskusia a téma, ktorá si diskusiu zasluhuje nielen v tejto snemovni a na úrovni EÚ, ale diskusiu čo možno najširšiu. Je to téma, s ktorou som sa stretla mnohokrát a váham medzi mojou katolickou výchovou a modernými aspektami života a tými úžitkami, ktoré poskytuje tento výskum, ale v reakcii na to, čo ste povedali, pán komisár, to, čo ste povedali, je absolútne správne. Toto by malo byť v rukách členských štátov. tie rozdiely, ktoré existujú medzi členskými štátmi EÚ, vrátanie náboženských rozdielov by mali byť rešpektované. Ďakujem.

A posledný rečník je pán Krauli v tomto kole. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať komis- pánovi komisárovi za jeho príspevok, ale vzhľadom na obavy, ktoré tu o, zazneli, možno, že jedným z riešením by mohlo byť, že národné registre krvných baniek by mohli byť využité ako vlastne zdroj registrácie aj e, kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. A toto by e, prekonalo niektoré z tých problémov a ťažkostí, o ktorých hovorili niektorí z kolegovia, pokiaľ ide o náklady skladovania a registráciu. Pretože my už máme systém existujúce národné krvné banky, e, ktorý môže regulovať a kontrolovať kvalitu e, e, týchto darovaných kmeňových buniek. Mnohí z mojich kolegov sa domnievajú, že existuje nesmierny potenciál, pokiaľ ide o použitie kmeňových buniek na liečbu chorob v budúcnosti, ale samozrejme je treba byť opatrní, aby sme nevzbudzovali falošné nádeje, pretože príliš často počúvame, že nielen kmenenými bunkami, ale aj e, biotechnológiami je niečo, čo sa nám, e, čím sa nám podarí e, problémy prekonať a choroby liečiť. My potrebujeme naozaj fundamentálny vedecký výskum, aby to, čo je proklamované, bolo naozaj splniteľné. Ďakujem, pán Krovli. A teraz má slovo komisár Dali, aby zhrnul diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Bez pochyby si všetci uvedomujeme a oceníme pokrok, ktorý bol dosiahnutý pri uplatňovaní kmeňových buniek na liečebné účely. Súhlasíme, že toto je potrebné naďalej povzbudzovať. otázku, alebo otázku, problém, ktorý tu nastolili ctení poslancovia parlamentu, sa týka jednak informovanosti a jednak skladovania, skladovania týchto buniek. Je dôležité a všetci sme sa na tom zhodli, aby boli poskytované korektné a presné informácie tak rodičom, ako aj všeobecnej populácii o výhodách, ale aj obmedzeniach použitia kmeňových buniek, vrátane tých extrahovaných z pupočníkovej krvi. Ale poskytovanie tejto informácií e, spára do kompetencie členských štátov a niekedy sa tieto e, e, informácie líšia vzhľadom na rozdiely medzi členskými členskými štátmi. V každom prípade členské štáty už e, e, vedú informačné kampane a ďalšie informačné aktivity. V tomto smere komisia povzbudzuje členské štáty, aby v tomto pokračovali. Pokiaľ ide o skladovanie kmeňových e, buniek, vieme, že farmaceutické firmy už ponúkajú tento servis rodičom uskladniť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, ale niektoré členské štáty vytvorili verejné bank, databank, verejné banky pupočníkovej e, krvi. A otázka tkaní a buniek je otázka, ktorá musí byť regulovaná bez ohľadu na organizáciu, ktorá tieto zásahy vykonáva. Je potrebné hovoriť o solidarite e, e, darcov, altruizme darcov a tak ďalej. V roku 2004 a bolo vydané odporúčanie k verejnému skladovaniu alebo verejným databankám a kmeňových buniek z púčníkovej krvi, tak aby k nim mali prístup všetci tí, ktorých budú potrebovať. Ďakujem, pán komisár, ďakujem kolegovia za diskusiu, uzatváram túto časť nášho programu, ktorá sa týka kmeňových buniek. Zostáva nám ešte jeden bod nášho programu, to sú tie minutové príspevky podľa pravidla.